hlasovanie e, prebehne v júni na plenárnom zasadnutí. Stretneme sa o 9. zajtra ráno, od 9. do 14. a potom od 15. do 17. program je k dispozícii na stránke Európskeho parlamentu. Ďakujem veľmi